Môžeme začať rokovanie, prosím. Chcela požiadala by som všetkých, aby zaujali svoje miesta. Chcela by som vás všetkých opätovne privítať po lete. Dúfam, že ste všetci mali príjemné leto. Ako viete, zajtra máme stretnutie, rokovanie a program je dosť nabitý, takže aby som hneď začala e, s rokovaním a začala by som s, s prijatím programu. Takisto by som vás chcela informovať, čo sa týka programu, že sme od spravodajcu, e, čo sa týka bodu 6, a to je výmena názorov k Európskemu roku dobrovoľníctva a od spravodajcu mám žiadosť, aby sme tento bod e, preložili na neskôr zrušili dnes eh, na báze pracovného dokumentu. Dá sa to urobiť, pretože ešte máme z hľadiska časového dostatok času a výbor pre kultúru pravdepodobne bude schváľovať túto správu až v januári, takže my máme dostatok času ešte pred eh, schváľovaním či pred diskusiou. Takže chcela by som ešte sa vrátiť k tomu k e, schváleniu zapisnice 20. 20. júla. E, zapisnica je k dispozícii na vaše, na vaše pripomienky a chcela by som vám pripomenúť, že e, zapisnica, keď je do konca rokovania nikto nepredloží žiadne námietky, bude považovaná za schválenú. A k bodu 3 čo sa týka návrhu, schválenie návrhu kalendára na rokovania výboru REGI na rok 2010. My sme dostali um, od výboru, od, od konferencie predsedov výborov sme dostali návrh kom, kalendáru. A pre tých z vás, ktorí to nepoznáte, tak návrh týchto, pro, týchto rokovaní výboru e, pripravujú parlamentné služby. E, to je v súvislosti s alebo berú, pripravujú to tak, že e, musia zabezpečiť miestnosti, tlmočníkov, priestory a podobne. E, mítingy sa začínajú väčšinou pondelok, útorok alebo v stredu. E, zvyčajne máme dva polodne s výnimkou februára, kedy máme iba 1,5 dňa rokovanie a takisto v oktobri a v novembri zase budeme mať dlhšie e, rok, schôdze 3,5 dňové. Takže toto je návrh. Nevidím žiadne námietky, tak e, myslím, že môžeme teda považovať tento návrh e, programu schôdzi za schválený a môžeme prejsť hneď k bodu číslo 4. To sú oznámenia predsedničky. Dovolte, aby som vám pripomenula, že e, od 20. júla sme mali stretnutie koordinátorov po rokovaní schôdze Uh, Takže toto rokovanie, tie zápis z rokovania koordinátorov, to je, bolo predložené na schválenie. Čo sa týka udelovania alebo systému udelovania bodov politickým stranám aj podľa stanovisk a správ, koordinátori sa dohodli na tom, že súčasný systém udelovania bodov ktorý, ako viete, je postavený na báze Donta, bude existovať dovtedy, kým sa táto e, metóda e, neprejedná alebo prípadne nezreviduje do budúceho rokovania koordinátorov, takže súčasní koordinátori preskúmajú túto metódu a, a ak e, žiadna skupina lebo doteraz žiadna skupina nevzaslala žiadne návrhy na zmenu e, tohto systému, takže e, sa uvidí. Druhá vec, o ktorej sa diskutovalo na rokovaní koordinátorov, je udelenie alebo udelovanie správ Máme, zvažujeme nasledujúce správy. Prvá vec sa týka Madeira, tu dostala skupina GUE. Potom bol návrh pozmeniť eh, všeobecné nariadenie o štruktúrálnych fondoch a toto dostali socialisti a demokrati. Tretia časť, ktorá sa týka EU, eh, zmenia nariadenia o Európskom regionálnom fonde. Toto dostala túto správu EPP. Potom máme aj udelovanie stanovísk. Koordinátori sa zhodli na tom, že e, roz... stanovisko na rozpočet do 2010 e, dá, udelujú predsedničke výboru e, stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu Solidarity. To bol osobitný prípad Francúzska a koordinátori sa zhodli na tom, že sa pošle list um, tomu výboru. A tretia vec, o ktorej sa diskutovalo, bolo stanovisko k rozhodnutiu rady o hľadom európskej A toto Lili zelený a taktiež e, sme sa e, rozhodli, e, že budeme čo najskôr informovať zodpovedné osoby. A to, o čom sa diskutovalo koordinátorov, to súviselo so šiestým legislatívnym volebným obdobím a priority na siedme legislatívne obdobie a koordinátori sa shodli na tom, že že tieto otázky musia byť prediskutované ešte dokon, pred koncom septembra a tiež sa navrhovalo, že dnešné rokovanie z 3. septembra z dnešného rokovania sa pripraví list k nášmu stanovisku všetkým týmto otázkam. A tiež sme sa zhodli, že ak by e, to nebolo, ak by sme nemali takýto list, budeme mať potom normálny e, písomný postup. Ale medzi tým 27. júla sme zaslal predseda parlamentu list všetkým predsedom všetkých výborov, ktorým ich žiadal, aby do stredy 9. septembra poskytli všetky výbory konferencii predsedov výborov, um, aké sú ešte otázky, ktoré súvisia s pravidlom 249, 69 a 36. A ide o to, že nie je to povinné pre výbory, ale výbory smú využívať tento screening, proces, screeningový proces tých, tej legislatívy, ktorá zostala nedokončená. Je teda urobiť si záznam toho, že akom stave je e, legislatíva, ktorá nebola dokončená v minulom volebnom období a čo prevezme teraz nový parlament. Takže na požiadavku parlamentu sekretár pripravil návrh listu, ktorý pozostáva z dvoch častí. Prvá časť sa týka informácií o otvorených eh, otázkach alebo problémoch. To je povinné, to musíme reagovať do 9. septembra. A potom v tomto liste ešte aj druhá časť, ktorá sa týka otázok, ktoré nie sú povinné. A to by sa dalo doplniť eh, do prvej časti listu predsedovi parlamentu, môžeme to zaslať aj prípadne neskôr, keby sme to chceli dlhšie diskutovať o tom, alebo nemusíme to poslať vôbec, keď e, nebudeme mať žiadne takéto návrhy. Takže chcela by som len povedať o tom, že dnes o tomto návrhu listu budú diskutovať koordinátori po rokovaní e, schôdze výboru a potom všetkým členom výboru sa to zašle zajtra do poludnia ešte pred začatím rozpravy. A posledná otázka, o ktorej sa eh, o ktorej diskutovali koordinátori ešte na rokovaní v júli, sa týka vypočutia nového komisára. Koordinátori sa teda dohodli na schvalovacom postupe, ktorý schválila konferencia predsedov. Takže budeme mať výmenu názorov Takže dnes popoludní a počas tejto výmeny názorov koordinátori budú tí prví. si lesy a potom počas e, rokovania koordinátorov ešte bude vyhodnotenie tohto procesu a bude to potom všetko zhrnuté alebo zosumarizované v liste ktorý bude musieť predsednička výboru poslať predstavy parlamentu. Takže toto boli body, o ktorých diskutovali koordinátori ešte v júli. A ak nie sú voči tomu žiadne výrady zo strany poslancov k tým návrhom, na ktorých sa dohodli koordinátori, tak eh, budú považované za schválené výborom. Takže keď nevidím nikoho, že by mal nejakú výhradu, tak môžeme považovať návrhy koordinátorov za schválené výborom. Aby som prešla k bodu číslo 5. To je teda hlasovanie a ako viete, my máme hlasovanie k rozpočtu na rok 2010, konkrétne k oddielu 3 a chcela by som pripomenúť nám všetkým, že ešte v júli sme diskutovali o stanovisku, ktorý pripravil sekretariat a dohodli sme sa aj na termíne pre pozmeňujúce návrhy a dohodli sme sa na tom, že do termínu sme dostali 18 pozmeňujúcich návrhov a o nich budeme hlasovať dnes. pretože to musíme hneď poslať eh, výboru pre rozpočet ešte predtým, než eh, bude, bude sa v tomto výbore hlasovať, teda zajtra. Ak by som vám chcela povedať ešte niečo viac, chcela by som povedať, že sú určité pozvonujúce návrhy, ktoré sa týkajú samotného textu. Je tam jeden pozvonujúci návrh, eh, ktorý bol stiahnutý. Ja som aj už hovorila pani Kolarskej Bobinskej, že téma, ktorú e, ona mala a že ten jej návrh bol, vlastne, že prečo bol ten jej návrh stiahnutý, pretože jej návrh nebol v súlade s filozofiou e, rozpočtu a budeme o tejto otázke ešte diskutovať počas našej práce v najbližších mesiacoch. Potom máme rozpočtové pozmaňujúce návrhy. V rámci nich by som vás chcela informovať o tom, že došlo k zdiahnutiu ďalších dvoch pozvoňujúcich návrhov, ktoré navrhol pán Alfonzi. Potom máme ešte návrh od pána Boveho spolu s Alfonzím, ktoré, ktoré, ktorých, alebo tento návrh nespadá do kompetencie výboru REGI, ale v podstate je to na vás, aby ste posúdili, ako to vy vidíte, túto otázku. Takže Môžeme teda prejsť hlasovaniu po tom, čo som vám poskytla tieto informácie. Sú nejaké pripomienky? Uh, uh, uh, okay. in case we need yeah. to vote. So mm -hmm. and it's good okay. to do good, it now. To, to do it now yeah. So I am, I am reminded that, well, basically I wanted to... Pro- v podstate ja som chcela navrhnúť, aby sme hlasovali um, dvíhaním rúk, ale môže sa stať, že je požiadavka, kedy musíme overiť, e, ak si nie sme istí hľadiska počtu, a tak potom musíme hlasovať elektronicky. A teraz ma pripom- mi pripomenul Miguel, že vopred je ešte pred hlasovaním o, treba overiť funkčnosť elektronického systému. Closed, and then uh, we, the, the outcome comes in the Pani komisárka teraz dostáva pokyny od, od asistenta hľadiska hlasovania. Čiže teraz sa len vyskúša elektronické hlasovanie. Hovoríme to preto, alebo testujeme to preto, lebo v, mnohí poslanci sú v tomto výbore noví, sú celkovo noví aj v parlamente, čiže e, takisto sme to otestovali aj v Štrasburgu, teraz e, to musíme vyskúšať opäť, takže ja teraz poviem, že otváram hlasovanie a vy musíte vaše kartičky zasunúť. Yes, uh... Takže, no, že vám chcem pripomenúť, pretože e, nie sú žiadne znamienka, Prvé znamy, prvá vec je, e, naľavo je, je áno, druhé je nie a tretie je zdržanil som sa. Čiže teraz je otvorené hlasovanie, takže keď hlasujete, ja presne vidím, koľko ľudí hlasuje. Ďakujem. You have to, you have to put the card. Yes. Čiže musíte zasunúť kartičku, každý z vás. Second substantial. Yes? Okay. I'm gonna say. Against. Okay. Yes, uh, I repeat the first... No, čiže opakujem. Prvé zľava je za, teda áno, súhlasím. A to, čo je v strede, to je som sa zdržal. A to, čo je vpravo, to je proti. No, no, it's open. I'm gonna, I'm gonna close. Teraz to ukončím hlasovanie, teraz otvorím hlasovanie, čiže otváram hlasovanie, teraz každý môže hlasovať. Hlasoval každý. Takže teraz je koniec hlasovania. A teraz máme výsledky. Čiže sme pripravení pre prípad, keby sme museli hlasovať elektronicky. E, ďakujem vám pekne a prepáčte za to zdržanie, ale aspoň sme sa niečo naučili. If, if I could, we are moving to the first which is amendments to the text. Takže prejdeme k um, pozmeňujúcim návrhom alebo textu. Máme prvý Návrh od pána Tekšeru. Kto je za? Kto je proti? And abstention? Kto sa zdržal? So adopted. I'm sorry, I'm just... Schválené. Ale oni žiadajú overenie, dobre, takže budeme e, testovať elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uh, has everybody voted? Hlasoval každý? Áno, takže koniec hlasovania. Vidíme, že je to prijaté. Teraz prejdeme k rozpočtovým pozmeňujúcim návrhom. Chcela by som si to ale mňa overiť, pretože, ako som už povedala, že medzi týmito pozmeňujúcimi návrhmi sú dva, ktoré sú stiahnuté Eh, je to 6656 od pána Alfonziho. A potom je tu jeden pozmeňujúci návrh, o ktorom si myslíme, že nespada pod kompetenciu výboru REGI. A potom máme mnoho iných pozmeňujúcich návrhov, to sú 665 6656 eh, až po 6658 môžeme to eh, hlasovať ako unblock, keď nikto proti tomu nič nemá nemáte to menutko dobre, tak pôjdeme po jednom, e, Navrh za navrhom. Len ten posledný 6, 6, 5, 6, o tomto by sme mali hlasovať osobitne. Krell, could you, eh, Constance, could you please repeat the... Uh, we should vote... Takže o 6, 6, 5, 8 by sme mali hlasovať osobitne. You consider we could a ostatných e, si myslíte, že môžeme hlasovať spolu? The next week, no. Okay, so we go, so we don't, I understand that we go amendment by amendment and we start with the amendment. Jasne, takže pôjdeme po, po jednom, začíname 6, 6, 5, 1, kto je za? 5, 9, kto je za? Schválený. A kto je proti? Ale musím sa teda aj napriek tomu spýtať, kto sa zdržal. Nikto, takže je to prijaté. 6661. To je proti. Schválený 6662. To je za. To je proti. Schválený 6663. To je za, to je proti. To sa zdržalo. Schválený. 6656. To je za. To je proti. To sa zdržalo. Schválený. 6665. 4. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválený. 6669. Kto je za? Kto je proti? No, tuto nie som si istá, či to nemáme overiť, pretože si nie sme istí, istí. Takže hlasujeme o 6669. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Máme 29 za, čiže je to prijaté. Ano. 29 za, 13 proti, 1 sa zdržal. Takže je to prijaté. 6, 6, 5, 6. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. 6665. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďaká, schválený. 6658. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? schválený. Teraz máme ústny pozmeňujúci návrh e, od zelených 6657. To je za? To je proti? To sa zdržal? Schválený. 6668. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržal schválený. 6666. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 6667. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A 6658. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Chcela som povedať, odpovedať, že k 6660 nejakým spôsobom ste na to nezareagovali. Ja si myslím, že to nespadá pod kompetenciu výboru regí, ale neviem, ako pán funzí. Áno, ja, ja ten, tak ako ste povedali, tento pozmenujúci návrh sme prijali preto, aby sme čerili dramatickej situácii, ktorú poznáme v južných regiónoch z hľadiska požiarov a tú podporu, ktorá, ktorú poskytuje Európska únia to ide o to, aby sa zabezpečili viaceré alebo vyššie prostriedky na pomoc eh, južným krajinám v boji proti požiarom. Čiže my nevieme, ktorý výbor je za to zodpovedný a keď to nie je teda náš výbor, tak eh, ktorý výbor má potom prejednať tento pozmeňujúci návrh, ak to nie je teda ten náš výbor, alebo to nespadá do kompetencie nášho výboru. Yes, Konstance eh, Krell. Áno, nech sa páči, Konstanc. Nuž, my by sme chceli, e, to je jasné, že my chceme byť solidárni, ale musíme, e, to by malo ísť cez normálny postup e, Fondu Solidarity a nie, to musí byť všetko zakomponované v rozpočtu 2010, pretože môže byť, že sa to potom dostane na zlú líniu a preto by som podporila predsedničku v tom, že nemali by sme o tom hlasovať tu teraz, pretože to spadá pod otázku z Fondu Solidarity. I um, appreciate very much uh, comments by, by both. Oceňujem vaše vyjadrenia a chápem aj obavy pána Alfonziho. Tak navrhnem, aby sme o tom teda hlasovali, o tom pozmeňujúcom návrhu s tým, že vlastne môže sa stať, že keď sa o tom bude hlasovať zajtra vo rozpočtovom výbore, tak e, to neprejde, ale chápem, že je to určité ako si politické vyjadrenie niektorých kolegov, ktorí chcú takýmto spôsobom vyjadriť e, svoj postoj k situácii, ktorú ste popísali. Čiže by som navrhla, aby sme hlasovali o tej 6660. Uh, Oni by chceli tiež sa vyjadriť, eh, hovorí asistent. Ja, ja by som teda podporil to, čo povedala teraz eh, pani predsednička, ale ja si tiež myslím, že to spadá pod eh, Fond Solidarity. Samozrejme, že keď podporujeme myšlienku, že Európska únia niečo musí robiť na pomoc tejto časti Európy, my tu tento názor zdieľame, ale ako skupina EPP si nemyslíme, že by to malo byť práve v tom, tohto, tejto časti rozpočtu na rok 2010. Čiže mali by sme to zapísať e, do záveru rokovania e, z tohto výboru, že to spadá pod Fond Solidarity a nemali by sme o tom hlasovať teraz. The... Predsednička, nuž no ja e, nechcem preťahovať diskusiu na, o tejto téme. Ja tomu rozumiem tam, že je to pozmeňujúci návrh, ktorý sa skôr týka, e, a možno, že ani nielen z Fondu Solidarity, možno, že to spadá pod výbor pre polnohospodárstvo. Ťažko povedať, e, ja nemám nejaké také jasné stanovisko momentálne, e, ale pán Alfonzi na tom trvá. Takže keď na tom trváte, je to v poriadku, ale vy musíte zať do úvahy aj to riziko, že to, to celé aj tak vlastne padne, že vám to neschvalia. Nož, e, myslím si, že by bolo dobre e, to prispôsobiť hneď, keď to bolo predložené. Preto si myslím, že v tomto smere je výbor e, pre poľnohospodárstvo kompetentnejší a ja si myslím, že náš výbor môže z princípu požiadať o podporu ešte predtým, ako príde k rozpočtovej diskusii. No čo by som mohla povedať, nemali by sme zrejme e, zamieňať dokumenty a jednotlivé nástroje a postupy. Viete, ešte sú tu ďalší, čo sa hlásia o slovo, ale ja by som nechcela, aby sme tu teraz mali veľmi dlhú diskusiu na túto tému. Rozumiem, že sú tu dvaja kolegovia, ktorí dosť e, jasne vyjadrili svoje negatívne stanovisko. Ja som samozrejme otvorená aj to možnosti hlasovať, ale Ehm, možno keby ste si, keby, ešte pán Goodman skúste. Ja by som ešte chcel povedať, dnes sme v výbore pre rozpočet veľa diskutovali a ja som jeho členom o otázke sociálneho fondu ehm, pre ehm, búrkajky vo Francúzsku a podobne a ďalšie zemetrasenie v Taliansku a podobne a to je všetko otázka sociálneho fondu. Takže najsprávnejší postup je cez sociálny fond. Prepačte, prepačte, nie, nie, sociálny, hovorí rečník, sa opravuje, nie sociálny solidarity, fond solidarity, sa opravil rečník. E, predsednička sa radí s asistentom, že ona musí rozhodnúť, jej hovorí. A predsednička hovorí, že ja mám taký pocit, že všetci kolegovia sú proti tomuto e, hlasovaniu a e, týmto mi to všetko umožňuje vyjadriť to, že momentálne nebudeme hlasovať o pozvonujúcom návrhu číslo 6660, pretože nespada pod kompetenciu výboru REGI. Takže teraz je záverečné hlasovanie, konečné hlasovanie. E, budeme o tom hlasovať s tým, že už vieme, ako sa hlasuje. Otváram hlasovanie teraz. Je záverečné Teraz hlasujeme o konečnej správe aj so všetkými. E, e, otváram hlasovanie elektronicky k všetkému. tak stanovisku. Teraz koniec hlasovania, môžem povedať, máme 37 za, zo 44, takže celý balíček našich pozvonujúcich návrhov aj z stanoviskom boli schválení. A tým pádom sme skončili bod číslo 5, bod našej schôdze. Ako sa pamätáte, bod číslo 6, e, to je to Európsky rok dobrovoľníctva, ten bol stiahnutý z programu a teraz môžeme pre, prerušiť rokovanie na 20 minút, pretože sme sa dohodli s pánom komisárom Sameckým, aby prišiel na štvrtú. Takže meeting je prerušený do 16. hodiny, ale potom začneme presne o 16. Ďakujem. Wonderful. But, but if, if, if we vote, just to understand yeah. fully. dneska. Um, dear colleagues, can we start the meeting? I would be obliged if you could take your seats uh, and we could uh, proceed. Takže, milí kolegovia, bola by som rada, keby ste si sadli a keby sme mohli pokračovať. Budeme pokračovať s výmenou názorov, s diskusiou s e, nominantom na komisára pánom Sameckým. Dovolte, aby som ho privítala medzi nami po polsky. E, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás a vítam vás na našom rokovaní o regionálnom rozvoji. Teraz budem pokračovať po anglicky. Ako všetci viete, tak by som predsa chcela pripomenúť, že vzhľadom na to, že dvaja komisári súčasnej komisie opustili komisiu a vstúpili do Európskeho parlamentu, konferencia predsedov v júli 9. E, júla prišla so zjednodušeným postupom, kde dojde k vypočutiu nominantov na komisárov vo výboroch a preto sme v našom výbore požiadali o takýto rozhovor s nominantom na komisára pánom Sameckým. A na základe tejto diskusie a hodnotenia potom vypracujeme náš názor v liste, ktorý pošleme predsedníctvu, predsedovi, ale ešte to prediskutujeme dneska aj s koordinátormi. Dala by som teraz veľmi rada slovo, slovo nominantovi na komisára pánu Sameckému a požiadala ho o stručný úvod. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, aj vážení poslanci, dámy a páni. E, som veľmi rád, že mám tu cez osloviť tento výbor, tento výbor, ktorý sa zaoberá dvomi e, témami, ktorými som sa aj ja vždy zaoberal počas môjho profesionálneho života a to je európska integrácia a e, regionálny rozvoj. Mám 20 rokov skúsenosti v e, akademickom živote, vo verejnej správe, bol som ministrom financií, a nedávno som bol e, aj členom správnej rady Centrálnej banky Polska, bol som vo finančnom ekonomickom výbore EÚ a preto sa cítim odborne pripravený vyrovnať sa s úlohami, ktoré musí zvládnuť e, komisár pre regionálny rozvoj. Okrem toho verím, že skúsenosti môžu pomôcť pri potrebe mobilizovať regionálnu politiku, aby sme bojovali s, našou, e, s recesiou v Európe. Žijeme v turbulentných časoch. Finančná kríza a ekonomická recesia ukázali, aký krehký a neudržateľný je hospodársky rast e, a ako sú potrebné účinné inštitúcie, aby vytvorili podmienky pre rast. Kríza má, bude mať dlhodobý negatívny dopad na verejné financie v mnohých členských štátoch a bude predstavovať veľký tlak na kapacitu národných a regionálnych vlád, aby poskytovali verejné tovary a služby Kríza predstavuje ale nové príležitosti na vytvorenie nových štrukturálnych zmien a vytvorenie nových politik a nástrojov na stimuláciu tejto zmeny. E, inovácie sú preto veľmi dôležité, ako hovorí šiesta správa o pokroku. Kríza ukazuje aj potrebu modernizovať, diverzifikovať regionálne ekonomiky a spustiť proces zmeny. Kohezná politika ako faktor stability môže zohrávať dôležitú úlohu pri riešení krízy, preto potrebujeme zabezpečiť, aby e, e, aby rámec politiky súdržnosti poskytoval ešte väčšiu flexibilitu a zrychlil verejné výdavky, podporil domáci dopyt z krátkodobého hľadiska a pomohol dosiahnuť dlhodobé investičné ciele. Preto sme prijali rôzne opatrenia v rámci Európskeho hospodárskeho plánu obnovy. Nechcem e, tu navenovať veľa času podrobnej diskusii, uvediem len niektoré hlavné dôležité legislatívne zmeny. Najprv je to ďalšie E, predfinancovanie, to znamená zálohy v hodnote 6,25 miliardy eur v roku 2002. Po druhé, zrýchlenie medziplatieb na veľké pro, e, projekty. Po tretie, umožnenie využívať, lepšie využívať finančné nástroje. Po štvrté, posilnené akcie v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných energiách v oblasti bývanských štátoch a nakoniec zjednodušenie oprávnenia na výdavky tým, že sa budú viac využívať paušálne sadzby, nepriame náklady a rôzne e, jedno, e, jednotné, jednotné sadzby. Ďalej chceme, aby malé a stredné podniky mali zaručený prístup k zlepšený prístup k zárukám a k rôznym finančným nástrojom a mikroúverom. Komisia predloží Európskemu parlamentu správu o implementácii týchto opatrení ktoré sa prijali v rámci plánu obnovy. Chcel by som sa ešte zamerať na ďalšie návrhy na zjednodušenie. 22. júla komisia prijala nový návrh, ktorý upravuje, novelizuje všeobecné nariadenie. Tento nový návrh obsahuje celý rad opatrení, ktoré by mali ešte viac akcelerovať implementáciu programov koheznej politiky na základe vysvetlenia a zjednodušenia pravidiel, e, ktorými sa riadi táto politika. Spolu s komisárom Špidlom budem v úzkej spolupráci s parlamentom a radou pracovať na tom, aby sme dosiahli rýchle rých, e, e rozhodnutie o tomto návrhu. Avšak zjednodušenie neznamená laxnosť Všetky návrhy, ktoré, e, o ktorých tu hovoríme, sa musia najprv prerokovať s auditormi a s OLAFom, ako aj so zástupcami Európskeho dvora auditorov, aby sme mali zdravé zásady riadenia, finančného riadenia, manažmentu. Uvedomujem si, že vysoká miera chýb pri implementácii štrukturálnych fondov je závažný problém, ktorý treba riešiť. Táto miera je vyššia než v iných oblastiach výdavkov EÚ pod spoločným riadením a táto situácia si vyžaduje zlepšenie. Preto budem dohliadať na dokončenie akčného plánu, ktorý sa prijal vo februári minulého roka, aby sa posilnila úloha komisie ako dohľadu. Teraz by som sa chcel zaoberať budúcnosťou koheznej politiky. Vyvíjala sa v minulých rokoch, aby dokázala uspokojiť e, konkurenčné požiadavky a pohla sa od kompenzácie znevýhodnenia k odviazaniu, e, k uvoľneniu nevyužitého potenciálu rozvoja minulých mesiacoch sme mali o tom veľké diskusie. Chcem sa poďakovať mojej predchodkyni za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla a za určenie smeru v politickej debaty. V apríli v Marianských lázniach ministri zodpovední za regionálnu politiku spolu s členmi tohto výboru sa zaoberali budúcnosťou politiky od spustenia štvrtej alebo od začiatku štvrtej koheznej správy v roku 2007 toto, potom nasledovala správa Barku v maji a potom e, šiesta správa o pokroku, ktorá zhrnula diskusiu o teritoriálnej súdržnosti. Ja som presvedčený, že kojezná politika má pokračovať v svojom vývoji, aby sa tak, aby zodpovedala potrebám 21. storočia. Chcel by som zdôrazniť štyri oblasti v, tejto, v tomto kontexte. Prečo potrebujeme takúto politiku? Únia potrebuje silnú rozvojovú politiku a úloha koheznej politiky od jej zavedenia mala za cieľ zabezpečiť, že projekt Európy ekonomickej integrácie je pre každého. Táto integrácia pozadí, ktorej je jednotný trh, môže fungovať len vtedy, keď všetci môžu prispievať a všetci budú mať z toho osoch kontexte vízie, pre ktorými stojíme, budeme potrebovať viac ako kedykoľvek inokedy e, dokázať otvoriť potenciál regiónov a individuí, osôb jednotlivých. Kohezná politika prispieva k splneniu kľúčových priorít EÚ. A preto sa musíme zamerať, lepšie zamerať na financovanie koheznej politiky Eh, adresnejším spôsobom podľa základných priorít EÚ. Toto nám umožní lepšie fungovať. Kohezná politika zohráva tiež osobitnú úlohu pri mobilizovaní regionálnych a lokálnych miestnych aktérov, ktorí okolo priorít EÚ s silným teritoriálnym rozmerom. Po druhé, potrebujeme sa viac zamerať na výsledky a výkony. Výsledky ex post hodnotenia ukazujú, že členské štáty sa možno nedostatočne zacielili na efektívnosť politiky. Budem pokračovať v debate s členskými štátmi a akademickým spoločenstvom, aby som e, preskúmal, ako by sme mohli posilniť e, výkon tejto politiky, zameranie sa na výsledky a e, posun smerom k politike, ktorá vychádza z dôkazov, by pomohla zlepšiť e, jej dopad, ako aj pridanú hodnotu. Po tretie, potrebujeme zvýšiť operatívnosť teritoriálnej súdržnosti tohto pojmu. Napriek tomu, že chýba takáto definícia, diskusia ukázala niekoľko vecí, ktoré by sme mali ďalej rozpracovať. Ako môžeme kapitalizovať, lepšie využiť výsledky miestnych rozvojových iniciatív, ako je Urban alebo LIDO a zvýšiť úlohu regionálnych a miestnych aktérov v našom systéme viacúrovňového riadenia spoločnosti. Ako môžeme posilniť spoluprácu medzi rôznymi geografickými oblastiami aké nové ukazovatele a štatistiku by sme mali vypracovať na to, aby sme lepšie zachytili dynamiku regiónov. To sú všetko inšpirujúce otázky. Napokon otázka mechanizmov dodávania výsledkov. Nestačí aby sa efektívne implementovala politika. Chcem zopakovať ešte raz, že si vážim povinnosť zákonnosti a e, riadneho plnenia výdavkov a som presvedčený, že systémy riadenia a kontroly E, predstavujú nástroje, ktoré prinesú ovocie v budúcich rokoch a znížia e, chybovosť, ako aj zjednodušia zatvorenie, skončenie programov. Musíme sa snažiť o to, aby sme ďalej znižovali administratívnu záťaž, ktorou trpia implementačné orgány a príjemcovia a súčasne zaručiť efektívnosť a správne využívanie rozpočtu EÚ. Nová Lisabonská zmluva poskytne priestor na ďalšie lepšie vysvetlenie a e, jednotlivých zodpovedností, či už komisia alebo členských štátov pri čerpaní rozpočtu. Pravidlá a postupy musia byť tak, aby pomohli dosiahnuť príslušnú e, legitimnosť výdavkov. Ďalej musíme mať spoločné úsilie medzi komisiou a členskými štátmi, ktoré zaručí, že právne normy na všetkých úrovniach sú čo najjasnejšie a jednoznačné. Na záver by som chcel povedať, čo sú moje hlavné priority v nadchádzajúcich mesiacoch. Hlavná priorita, okamžitá priorita je zmena všeobecného nariadenia budem v plne dispozícii vášmu výboru a o tom diskutovať. Po druhé, musíme pokračovať v diskusii o budúcej koheznej politike v kontexte rozpočtovej revízie. Na jeseň chcem pripraviť orientačný papier, ktorý vypracujem v spolupráci s Fabriciom Barkom OECD a ostatnými relevantnými aktérmi. Ďalej je ďalšou prioritou diskusia o ex post hodnotení. Prípravné práce na, piatom, na piatej koheznej správe ako aj hodnotenie dopadu regulačného rámca po roku 2013 už začali. Ďakujem. Skôr ako začnem diskusiu, tak by som chcela povedať dve veci. Poprvé vítam Luke van de Branto medzi nami, predsedu e, výboru regionov medzi nami, ako aj všetkých kolegov, ktorí prišli do našho výboru regi z iných výborov parlamentu na toto vypočutie. Chcem ešte povedať, že sme teraz on, na online vysielaní, čo znamená, že všetci tí kolegovia, ktorí hovoria, budú snímaní kamerami. Kamera sa bude obraciať na vás, prosím, nezabudnite na to. A taktiež chcem povedať, že máme dosť času na to, aby sme tu mali dobrú debatu, i keď náš čas je limitovaný. A preto chcem požiadať každého, kto sa ujme slova, aby sa obmedzil na 4 minúty. Ja neviem, kto prvý sa hlásil, kto prvý bude hovoriť. Najprv Ján a potom Konstance. E, pán komisár, chcem povedať niekoľko slov v polštine. Takže pán komisár. I Partii ľudovej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 Nebudem sa pýtať, kto ste, poznám vás dokonale a teraz zmením jazyk, budem hovoriť po anglicky. Pretože pri takýchto debatách je to jednoduchšie, takže mám niekoľko otázok, politických otázok. Poprvé, čo si myslíte, pán komisár, aký bude výsledok krízy, aký bude dopad krízy na koheznú politiku v budúcnosti? dojde k posilneniu súdržnej, politiky súdržnosti, ale bude, alebo sa stane z nej len nástroj, ktorý pomôže v ťažkých chvíľach a, je, a v budúcnosti by mohlo dojsť k tomu, že by tu bolo riziko zmenšenia, zníženia tejto politiky, hlavne z, zo strany čistých plácov. Takže podľa mňa tu je možný takýto dvojitý výsledok. Čo si vy myslíte a čo budete vyrobiť a my v budúcich mesiacoch, v nadchádzajúcich mesiacoch ovplyvní budúcnosť. A druhá otázka je, čo si myslíte o úlohe komisára ja viem, že ste odpovedali na túto, úlo, na túto otázku, čo má komisár robiť podľa zmluvy, ale ako vy vidíte úlohu komisára a komisie v tejto politike? Akú úlohu by mala hľať komisia? Aká by mala byť? Mala by byť aktívnym hráčom alebo supervízorom? A samozrejme na základe tohoto, na základe tejto otázky, to je teda technická otázka, chcem sa spýtať, ako chcete obhajovať komisiu e, pred voči argumentom dvora auditorov, ktorí budú mať otázku týkajúcu sa peňazí nevyužitých náležite. Takže mňa by zaujímalo v tomto výbore sme my v minulosti úzko spolupracovali komi s komisiou a veľmi často sme obhajovali návrhy komisie a chcem sa spýtať, či by ste nás mohli informovať, ak je to možné, ak je to už úradné, aká je prvá reakcia rady na návrhy týkajúce sa nariadenia. My budeme mať debatu zajtra, ale chcem sa spýtať, čo môžeme očakávať? Ja si myslím, že nie všetky členské štáty sú šťastné s vašim návrhom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Konstanc Lekrel na, e, v mene socialistickej skupiny. Ďakujem pani predsednička, pán Samicky. Ja vás nepoznám z minulosti, ja poznám len vaše písomné podklady a životopis, ktorý je naozaj pozoruhodný. Chcem poznamenať však, že je niečo iné pracovať ako komisár pre koheznú politiku alebo ako a niečo iné je byť členom správnej rady ústrednej banky, centrálnej banky. Mám niekoľko otázok. Povedali ste správne, že štruktúrna politika, štruktúrálna politika je dôležitým nástrojom na boj s krízou. Áno, to je veľmi správne a my to aj ako parlament budeme radi podporovať, ale chcem sa spýtať alebo povedať, toto nie je ten cieľ koheznej politiky. Mohli by ste snáď povedať niekoľko slov viac o tom, ako máte vy predstavu, čo by ste chceli robiť v najbližších mesiacoch v rámci tej bežnej koheznej politiky na podporu regiónov, tých regiónov, ktorých ekonomika nie je veľmi dobrá. Ako to chcete ďalej rozvinúť? Hovorili ste o teritoriálnej súdržnosti a chcem sa spýtať, a o, hovorili ste o tom, že na jeseň pripravujete dokument pre verejnosť a ja sa chcem spýtať, že či by ste nám nemohli povedať, že čo má teritoriálna kohézia vlastne predstavovať, robiť. Dobre, nie je definícia, ale vlastne parlament očakával nejakú zelenú knihu alebo v zelenej knihe návrh komisie v tom zmysle, že by tam uviedla definíciu alebo naznačila, akým smerom by definícia išla, ale to sa zatiaľ nestalo. Plánujete to vy? Spomenuli ste správu Barku a ja sa veľmi teším, že ste sa ujali niektorých iniciatív z tejto správy. Ja si spomínam, že v tejto správe sa spomínala aj pracovná skupina, ktorá mala pripraviť budúcu politiku súdržnosti. Mali by sa toho zúčastňovať rôzne inštitúcie ale uvádzajú sa tam rôzne inštitúcie okrem parlamentu. A chcem sa spýtať, či si viete predstaviť takúto pracovnú skupinu a viete si predstaviť, že by v takejto pracovnej skupine mohol sedieť aj predstaviteľ parlamentu. A tým sa dostávam k svojej poslednej otázke. A síce, ako si predstavujete spoluprácu s výborom? pretože to môže byť viac ako len to, že dáte k dispozícii znalosti a podporu. Mohla by to byť aj aktívna spolupráca. Ja by som si to veľmi želala. V minulosti parlament veľmi často podporil komisiu a boli sme spojencami v diskusiách, v sporoch s radou. Viete si to predstaviť aj v budúcnosti? A ako by ste si to predstavovali? To sú tie prvé otázky a samozrejme, že by som si želala, a samozrejme by sme mohli hovoriť aj dlhšie spolu ako len do konca roka, ale možno, že bude ešte ďalší hearing, kde budeme môcť pokračovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za Alde Ramona Nikole na Vážená, vážený pán komisár, pani predsednička. Pán komisár, chcel by som vám poblahoželať k nominácii na tento post. Keď počúvam vašu prezentáciu, som presvedčená, že naša spolupráca bude naozaj plodná a určite zlepšíme politiku regionálneho rozvoja v budúcnosti. Vaša pozícia, pokiaľ ide o potrebu dialógu s členskými štátmi, je veľmi dobrou pozíciou. Navyše my musíme brať do úvahy aj princíp efektívnosti využívania fondov a integrovaný prístup ku kohéznej politike. Rad by, rada by som vám položila dve otázky. Prvá je nasledovná. E, má už komisia jasnú predstavu o tých oblastiach, ktoré sú najviac postihnuté ekonomickou krízou? Existuje jasná predstava o týchto oblastiach? oblastiach, akým spôsobom sa ich kríza dotkla. Predpokladáte dodatočné opatrenia, ktoré by mohli byť prijaté na zlepšenie situácie a na vyriešenie ťažkostí, s ktorými sú tieto regióny konfrontované? Moja druhá otázka sa týka opatrení, ktoré zamýšľate prijať, aby ste ponúkli rýchly, bezprostredný prístup k fondom, pre tie členské štáty, ktoré čelia katastrofám. Už ste rozmýšľali nad týmto aspektom? Predpokladáte nejaké opatrenia, ktoré by sa mohli prijať, aby tieto členské štáty mohli ľahšie E, ľahší prístup mať e, k týmto fondom. Ďakujem vám vopred a chcem vás ubezpečiť o podpore skupiny ALDI. Ďakujem pekne a za zelených e, by som dal slovo pánovi Francova Loncimu. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán komisár, naša, naša skupina vám tiež želá veľa úspechov a dúfame, že spolupráca, ktorú budeme s vami vyvíjať, bude tá najlepšia. Chcem vám položiť dve otázky, alebo možno tri. Prvá sa týka formy. Náš parlament eh, bude mať rozšírenú právomoc spolurozhodovania, a teda bude naozaj potrebné pracovať ešte vo väčšej súčinnosti. Chcem vedieť, aké metódy práce chcete zaviesť do života a či ich nezamýšľate sformulovať aj písomne. No a v tejto oblasti my skutočne trváme na tom, aby spolupráca bola čo najširšia, lebo len tak môžeme mať profit z toho všetci. Druhá otázka, vy ste vo vašom úvodnom slove povedali, že je potrebné oslobodiť potenciál rastu v našich regiónoch. E, dnes vidíme, že vzhľadom na ekonomickú krízu e, rast e, ako si tam nie je prítomný. Práve naopak dochádza k rôznym ekonomickým škrtom a rôznym kontrakciám. No a Európska únia vlastne teraz ešte chce meniť to, čo bolo kedysi regionálna politika, ktorej hlavná báza spočívala na solidarite. Nechajme bokom teraz tie veľmi liberálne pojmy konkurencie, schopnosti, po prípade rastu, pretože my všetci sme presvedčení, že rast bude tou najlepšou odpoveďou na krízu a že bude potrebné ekonomiku prestavať trochu inak, ak chceme výjsť z krízy. A ďalšia otázka sa týka klimatických zmien a oteplovania. OSN nedávno prijala správu, kde sa uvádza, že 80 aktivít voči klimatickému oteplovaniu by sa malo e, odvíjať na podštátnej úrovni, teda v regiónoch. Rád by som vedel, či komisia zamýšľa orientovať svoju regionálnu politiku v tom zmysle, aby sa lepšie pristupovalo a lepšie riešili e, otázky spojené práve s týmito aspektami. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. A za európskych konzervatívcov a reformistov pán Vlasák, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Ja som takisto veľmi rád, že môžeme diskutovať o otázkach regionálnej politiky na našom výbore. Dovolte mi, aby som aj vyjadril radosť nad tým, že vidíte tie problémy zhruba v rovnakej oblasti. A pre konečných príjimateľov je dôležité, aby celý proces bol zjednodušený a administratíva sa znižila. Samozrejme, že s týmto všetkým ruka v ruke ide aj možnosť operatívnych zmien a flexibility. Takže moja prvá otázka. Smeruje do tej oblasti, aby ten proces eh, podmienok bol čo najjednoduchší. najjednoduchší. Duchší. Otázka sa týka kontrol, ktoré prebiehajú pri čerpaní tých peňazí a v niektorých štátoch to môže byť až štvorstupňové, čo celý proces zaťažuje. Čiže či v tejto oblasti nepripravujete nejaké zjednodušenie. A potom posledná otázka sa týka záverov, ktoré boli už predložené na rokovaní v Marianských lázniach. A tie sa týkajú regiónov, ktorým skončí možnosť eh, čerpania prostriedkov, pretože prekračia hranicu 75 že či teda pripravujete nejaký proces prechodného obdobia, eh, aby tieto regióny nemali natvrdo eh, ukončené toto čerpanie jedným termínom, ale že by to bolo nejakým spôsobom postupné doznievanie. Ďakujem. Predsednička, ďakujem pekne za váš vstup. E, za skupinu GUE by som dala slovo pánovi Eli Oro. Ďakujem, vážená pani predsednička, pán komisár, pani predsednička, drahí kolegovia. Chcel by som vás upozorniť na ultraperiférne regióny Európskej únie. Existuje sedem ultraperiférnych e, regiónov. Kanárske ostrovy, Azory, Madeira, Guadalupe, Guyana, a La Reunion. Majú 4 milióny obyvateľov a, a okrem Gujany sú na 25 ostrovoch vo všetkých oceánoch. Špecifickou črtou je ostrovný charakter, ekonomická závislosť, predovšetkým energetická závislosť vzhľadom na e, fosílne paliva a teda sú mimoriadne socioekonomicky zraniteľné a to je uznané aj v zmluvách prostredníctvom článku 299b Amsterdamskej zmluvy. Okrem týchto ťažkostí najnovšie texty a najnovšie iniciatívy pozastavili alebo prerušili rozvoj ultraperiférnych e, regiónov a ciele, ktoré boli stanovené. Myslím tým predovšetkým dohody o ekonomickom partnerstve medzi EÚ a AKT, pretože e, pokiaľ ide o karibské krajiny, tieto dohody existujú. Pokiaľ ide o južnú a východnú Afriku, tieto dohody boli podpísané minulý týždeň. Nazdávam sa, pán, predsed, pán komisár, že je nepriateľné, aby tento proces pokračoval bez účasti a súhlasu a súčinnosti e, s týmito ultraperiférnymi oblastiami. Pán komisár, mohli by ste pred pani komisárkou pre obchod predložiť túto e, naliehavú podporu? aby sa táto téma riešila. Rovnako chcem hovoriť aj o spochybnosti, spochybnení v najbližšej budúcnosti nášho diferencovaného fiskálneho režimu a daní, ktoré sa špecificky aplikujú na tie produkty, ktoré vstupujú na naše územia a slúžia len na financovanie miestnych samospráv. Pán komisár, e, môžete nám zagarantovať, že budete konať tak, aby ste E, e, garantovali pre tieto ultraperiférne regióny tieto diferenciálne fiskálne režimy, pokiaľ ide o závislosť od fosílnych energií. Niektoré ostrovy, napríklad La Reunion, majú ako cieľ dosiahnuť za 25 rokov energetickú nezávislosť. Iniciatívy a akcie už prebiehajú a ukazujú, že tento cieľ môže byť dosiahnutý. Teraz chcem pánovi komisárovi položiť otázku, či môže pomôcť týmto regiónom a ostrovným regiónom Európskej únie dosiahnuť tieto cieľy v oblasti ekonomickej a energetickej nezávislosti. No a v duchu e, švedského predsedníctva by som chcel požiadať o skutočný plán ochrany a výskumu potenciálu a trv, trvalého využívania morí a oceánov, aby teda tento výskum sa čo najskôr začal na celoeurópskej úrovni. Pán komisár, ja som plne k dispozícii spolupracovať s vami na týchto otázkach. Ďakujem. Ďakujem pekne. A pán John Bachtin za skupinu EFD. Uh, um... Ďakujem pekne. Vítajte, pán komisár. Ja by som chcel uvieť len niekoľko stručných bodov z hľadiska to, toho, že keď sa skončia prostriedky pre členské štáty, pod tom, aj s množstvom administratívy, ktoré s tým súvisí. Ja vidím, že je s tým strašne veľa roboty, aby sa mohli prostriedky čerpať. E, projekty sú rôzneho druhu e, na regionálnej úrovni, pričom tie kritéria sú také strašne reštriktívne a sú to prostriedky členských štátov, čiže je treba sa na túto byrokraciu dôkladnejšie pozrieť ako sa už hovorilo aj v minulosti. Napríklad, keď sa pozriem na krajiny e, v súčasnej globálnej recesie, keď naozaj nie je veľa peňazí a tie financovania, ktoré máme, musia ísť čo na najväčší počet projektov ale ja sa obávam, že problém bude vtedy, keď už prostriedky nebudú. E, musím povedať, že mnohé z projektov zase sú dobré, ale množstvo z nich je úplná strata času. Takže ja by som e, vás vyzval, aby ste sa ešte raz pozorili na kritéria, e, aby E, to bolo jednoduchšie pre členské štáty, že keď na ničom pracujú, aby to mohli dostať aj do života. Ja predpokladám, že v najbližších 5 až 10 rokoch vidím, že to budú veľké problémy pre členské štáty. Predsednička. Ďaká. Ešte máme pána Dmitra Stojanova a potom už budeme odpo- pokračovať odpovediami pána komisára Sameckého a potom e, som chcela požiadať aby všetci, kto z vás, ktorí chcete ešte sa uh, ujať slova, tak sa prihláste, lebo aj tak ešte máme veľmi dlhý ročnícky zoznam. Nobody for the independent to speak. Za nezávislých eh, sa nikto nehlási. Dobre, tak eh, je tomu tak. Tak teraz dám s, slovo pánovi Sameckému. Uh, thank you, Madam Chair. Eh, Ďakujem, pani predsednička. Predovšetkým by som chcela poďakovať vám všetkým za vyjadrenie vašej podpory mojej osobe aj za vaše želania všetkého dobrého po mojej novej pozícii. Čo sa týka otázok, Pokúsim sa tie otázky určitým spôsobom zoskupiť, pretože bude ťažké zodpovedať eh, samotné eh, otázky po jednom v rámci časového obmedzenia, aký máme ale pokúsim sa pretože je tu veľká časť otázok, ktoré súvisia s krízou a koheznej politiky z strednodobého hľadiska aj dlhodobého hľadiska. A myslím si, že ja v tejto veci mám pomerne jasno. Myslím si, že za súčasnej situácie, keď sme sa ocitáme v kríze takého bezprecedentného druhu, neboli veľké možnosti a museli sme teda využiť politiku súdržnosti a povedzme politiku ako nástroj na rýchlu reakciu. A pretože inak bez toho by možno dôsledky krízy boli ešte horšie. A preto v minulom roku aj tohto roku komisia spolupráci s členskými štátmi začala zavádzať zmeny do nariadenia ktoré umožnili nám, ako aj členským štátom, postupovať rýchlejšie a efektívnejšie pri implementácii um, politiky súdržnosti praxi. Preto boli schválené určité zjednodušené baličky a jeden z nich už aj funguje a snáď to všetko funguje. Samozrejme, že výsledky možno zatiaľ nie sú úplne viditeľné, pretože výsledky budú viditeľné až po ukončení týchto projektov. A keď budú poskytnuté tieto verejné služby. Ale regulatórne zmeny prebehli. A ten druhý návrh, o ktorom sa veľmi tvrdo diskutovalo, a nemôžem ani povedať, že členské štáty vyjadrili svoje jednohlasné stanovisko k tomuto návrhu. Ale napriek tomu tento druhý návrh sa snaží riešiť určité problémy, do ktorých sa dostaneme možno za dva roky. Na druhej strane však ale vieme, že kríza už teraz vrcholí a vieme, že snáď v druhej polovici tohto roku a roku 2010 už je obnova za dverami. Ale nemôžeme premýšľať krátkodobo, musíme myslieť na budúcnosť a preto navrhujem, aby sme teda diskutovali ďalej o budúcnosti politiky súdržnosti a mali by sme ju brániť, pretože si myslím, že je to veľký výsledok Európskej únie a celý proces európskej integrácie má niektoré podstatné piliere a kohezná politika je určite takýmto pilierom je. Súvisí so základnými hodnotami Európy, teda so solidaritou. A teraz je otázka je, ako ju tvoriť. V tomto prípade by som povedal, že nemôžem celkom podporiť názory, ktoré vyjadril pán Alfonzi vo svojom vyjadrení z hľadiska nástrojov, ktoré treba uplatňovať, pretože ja si myslím, že mali by sme využiť koheznú politiku ako nástroj modernizácie našich hospodárstiev teda modernizovať európsku ekonomiku a jednotlivých členských štátov a ich regiónov. Prečo? Pretože čelíme neustále väčšiemu tlaku, konkurenčnému tlaku ostatných eh, svetových eh, centier, centier, eh, ktoré, mm, ktoré predstavujú modernú technológiu. A nie to všetko je v, novom, v Spojených štátoch, to je aj v iných ekonomikách. Takže je to náš nástroj obrany proti konkurencii ostatných e, silných svetových ekonomik. Preto by si myslím, že mali by sme túto myšlienku solidarity kombinovať s novým profilom politiky tak, aby to bolo tak e, ako si zlisabonizované viac než doteraz. Pretože ja si myslím, že Lisabonská stratégia stále je platná v tom zmysle, že je treba presadzovať jej ciele. A tak po roku 2010, keď eh, vyprší súčasná perspektíva Lisabonskej zmluvy, budeme musieť, ale by sme teda použvažovať o novej fáze tejto politiky. A to by malo byť zakomponované aj do koheznej politiky. Tak aby eh, sme mohli odolávať tlakom ostatného sveta. No, čo sa týka územnej kohézie, územnej súdržnosti, prečo zatiaľ nemá definíciu? Ja si myslím, že zelená kniha k eh, neposkytla definíciu. My sme žiadali o určité návrhy a z veľkých eh, množstva odpovedí sme videli, že sme nedostali jasnú odpoveď. Preto sme si mysleli, že by sme mali k tomu pristupovať pragmatickejšie a povedať, že namiesto toho, aby sme sa snali, snažili o elegantnú, jasnú definíciu, mali by sme presadzovať určité prvky, ktoré poznáme, a teda také prvky, o ktorých vieme, že sú konsenzuálne, že sa na nich dá dohodnúť, e, to je koncentrácia zdrojov a určenie priorít a viac zdrojov pre zabezpečenie konektivity medzi regiónmi, že potrebujeme zabezpečiť e, teritoriálnu kontinuitu a väčšiu medziregionálnu spoluprácu, ktorá by takisto mohla poskytnúť e, viac e, možností pre, pre výzvy, ktoré sú viazané k danému teritoriu alebo k danému územiu. Takže toto sú naše úlohy, na ktoré nás čakajú, pred, e, nás čakajú teraz v budúcnosti. A ešte raz by som zopakovala, že ten, táto nová kniha, tento dokument e, by mala byť syntéza toho, čo sa už doteraz vykonalo s cieľom zabezpečiť východisko pre ďalšiu novú komisiu, pretože nová komisia bude mať plný mandát, ak pripraviť túto politiku, samozrejme v spolupráci s parlamentom. A verím, že to bude veľmi užitočný nástroj pre budúcnosť. Otázka, že ktoré regióny boli najtvrdšie zasiahnuté a či môžeme ponúknuť nejaké osobitné opatrenia? Čo sa týka prírodných katastrof, na to máme fond Solidarity, ten sa doteraz často využíval. Napríklad aj v poslednom prípade zemetrasenia v Abruco. Tam sme poskytli podporu a určite sa v takýchto prípadoch bude tento fond využívať. Jednoducho, pretože tie katastrofy sa dejú. Čo sa týka dopadu krízy na regióny, to je zaujímavá otázka, pretože si myslím, že tu naše vedomosti sú strašne obmedzené. Pretože sú rôzne sofistikované služby, ktoré sú tu, máme Eurostat a Equin a podobne, ale napriek tomu je potrebné zlepšiť našu metodológiu, akým spôsobom sa dívame na regionálny rozvoj akým spôsobom um, hľadáme vhodné opatrenia, ako merať vývoj, ako merať ostatné aspekty politiky súdržnosti. A ja myslím, že ja som to už uvedol aj predtým, že to je jeden z aspektov už budúcej práce teda na kohezné politike po roku 2013. Čiže musíme sa pozrieť potom veľmi dôkladne na to, aké budú tie hodnotenia ex post, nielen na samotné výsledky, ale aj na postup, aj na metodológiu, čo je možno, že ešte aj dôležitejšie, než ako by som to povedal, ten súčasný obraz alebo ten, tú, tú fotografiu tých, e, toho stavu, v akom sa regióny nachádzajú. Potom ďalej otázka. dve otázky. Jedna sa týkala auditu a kontrol, áno, a to ešte súvisí s otázkou pána Baftna k byrokracii. E, nož ja by som ako mohol poukázať na tú dilemu. Áno, je potrebné znížiť množstvo administratívy a byrokracie, e, aby sme zjednodušili postupy a pravidlá a všetky tie všetky nariadenia, ktoré sa zjednodušiť dajú, by sme mali aj zjednodušiť. To je jasné. Na druhej strane už som spomínal, že máme stále vysokú mieru tu tzv. chybovosti alebo výskytu chýb v našich výdavkoch tejto oblasti, práve konkrétne v, tomto, v tejto časti výdavkov. Čiže musíme sa snažiť nájsť takú rovnováhu medzi tým, aby sme teda znížili to, tú, tú byrokraciu navyše, ale na druhej strane nesmieme zabúdať, alebo nemalo by to viesť k tomu, že do uvoľnia sa postupy natoľko, že potom budú rôzne negatívne vedľajšie účinky, či už to budú rôzne, e, nejakým spôsobom dojde k určitej defraudácii alebo k určitej, určitej neregulárnosti využitia týchto prostriedkov. Čiže nájsť tú správnu rovnováhu, znižiť byrokraciu versus e, znižovania, aby sme neznižovali e, štandardy alebo normu tej, tej, tej, tej legality. Pretože sú to samozrejme verejné prostriedky. Takže No, čo sa týka prechodných opatrení, myslím, že pán Vlasák položil túto otázku, že keď vypršia, keď vypršia prostriedky um, regionom, pretože už nespadajú pod, eh, nebudú spadať pod limit, tak samozrejme eh, bolo to aj v dokumentoch, ktoré pripravila pani predsednička. Ešte predtým sa spomínajú, sa spomína určitý taký klzný mechanizmus. A verím, že tento typ takého trvalého princípu by mal byť zavedený Malo by to byť samozrejme e, jasné, malo by to byť určené pre všetky regióny. Teraz už 5 e, rokov od e, rozšírenia v roku 2004 už e, vidíme, že sú, už e, sme v jednej skupine, už nemáme dvojrychlostnú Európu a je potrebné uplatňovať zrejme rovnaké princípy pre všetky členské štáty. Ďalej, čo sa týka veľmi vzdialených periférnych regiónov, e, no už ja si myslím, že filozofia koheznej politiky jasne podporuje tieto regióny. Nie je to len v samotnom texte zmluv, ale aj ten fakt, že kohezná politika je tu na to, aby pomohla práve pomôcť využiť ich výhody a ich osobitné črty. Práve sú to práve niektoré zase iné osobitné črty, ktorým život ťažujú, že tým, že sú veľmi vzdialení, ale zároveň majú aj množstvo rôznych e, unikátnych vlastností z hľadiska prírodných zdrojov, z hľadiska možnosti cestovného ruchu a podobne. Preto sa musíme pozrieť aj na tieto výhody a podporiť ich tak, aby sa potom pre, sa šíril pozitívny prístup využitia týchto výhod na, na riešenie potom tých nevýhodných črt. Ešte nejakú otázku? Uh, Áno, klimatické zmeny, pán Anfózis, ste spomínali? I think that climate change is... Už ja si myslím, že klimatické zmeny sú kandidátom naozaj jednej z veľkých priorít budúcnosti. A ja si myslím, že mali by sme hovoriť o koncentrácii na, alebo sústredení sa na kľúčové priority. To sú určite priority, alebo jedna z priorít, na ktoré sa naozaj môžeme koncentrovať, ak samozrejme dojde k dohode všetkých zúčastnených strán, všetkých. Ja si myslím, že už toto sa v podstate aj v mnohých e, ohľadoch aj deje, pretože existuje množstvo ekologických projektov, environmentálnych projektov, programov, ktoré ktoré vlastne jasne už sú tak orientované, pretože už v rámci tých postupov, schvalovania postupov sú tam také filtre, ktoré vlastne e, zabezpečujú, že tieto projekty majú e, nejaký výsledok alebo majú účel znižiť nejaký e, dopad znečistenia alebo nejaký environmentálny účinok. Takže tieto veci sa tým pádom už čiastočne riešia a tým pádom je to určite, určite klimatické zmeny sú jednou z jasných priorít budúcnosti, budúcnosti a našej najbližšej perspektívy. Potom ešte jedna taká vec, lebo bola tu aj otázka v súvislosti s auditmi. Myslím, že tu ešte stále je určitý priestor na zlepšenie. Napríklad e, som viedol rokovania s, e, s keď som rokoval teraz s mojimi službami na komisii, napríklad e, niekedy e, účtovný dvor uplatňuje inú metodológiu posúdenia vhodnosti e, implementácie programov v porovnaní s, s komisiou. To inak vidia. Takže zrejme by bolo prirodzené začať rokovať a nájsť spôsob alebo nejakým harmonizovať metodológiu hodnotenia presnosti a mm, oprávnenosti mm, výdavkov. Takže určite túto existuje určitý priestor. Well, um, this was question. Ah, yes, yes, the question on, uh, from Madame Krell. ešte tu bola otázka pani Krell k účasti Európskeho parlamentu na budúcich diskusiách o budúcnosti koheznej politiky. No už samozrejme, že my vás budeme informovať o výsledkoch e, tejto diskusie z úrovne členských štátov. A poskytneme vám tie podklady, ktoré majú byť pripravené pre členské štáty, aby sa stimulovala diskusia a určite na rokovaniach s výborom si budeme môcť vypočuť aj vaše názory na túto otázku a vaše vstupy do diskusie si samozrejme veľmi vážime. Ďakujem, pán komisár. A teraz máme ešte 10 záujemcov o otázky a chceme skončiť na čas, tak myslím, že môžete dostať najviac 3 minúty, ale ak by ste to dokázali za 2 minúty, tak to by dalo priestor ešte ďalším vyjadreniam. Najprv pán Bosinau. Ďakujem. Veľmi pekne, pani predsednička. Pán komisár, musím povedať, že váš životopis, vaše vyhlásenia na mňa veľmi zapôsobili. Takže vieme, že na konci tohto roka bude nová Európska komisia a bez ohľadu na to, aký bude váš mandát dlhý, tak viem, že váš príchod do E, Bruselu je vo veľmi vzrušujúcej dobe nielen pre vás osobne, ale aj pre európsku koheznú politiku. A ako ste povedali, existujú tri hlavné problémy. Prvým je ekonomická kríza, druhým je debata o teritoriálnej kohézii a o tom, aký smer by mala nabrať nová kohezná politika. A tretia nedávna informácia, ktorú máme z médií, ktorá sa týka zmeny kritérií e, merania e, ekonomických a sociálnych fondov, čo znamená, že sa vlastne zmení tých známych 75 HDP. To je systém pre prideľovanie štrukturálnych fondov európskym regiónom. Ja sa chcem spýtať nasledovné. Aká je vaša filozofia? Aké sú vaše hlavné projekty pre novú územnú súdržnosť a v súvislosti, v súvislosti s politikou súdržnosti? Potom sa chcem spýtať, čo si myslíte o možnosti zmeniť kritéria pre prideľovanie prostriedkov po roku 2013, pretože tu bude to bude otázka rozpočtu, bude tu veľký boj medzi členskými štátmi a parlament musí zohľávať tu na určitú úlohu, musí mať priestor, aby mohol o tom s vami hovoriť a aby sa mohlo hovoriť o politike súdržnosti, ktorá bude vyhovovať všetkým 27 členským štátom. Keby sme prosím mohli zoskupiť tieto otázky a Druhým e, e, rečníkom bude pán Šarius Volsky. Nech sa páči, áno. Takže Ďakujem, pani predsednička. Tri otázky. Poprvé, tomu, čo mu hovorila o tom, čo hovorila pani Krel, nazvala vás bankárom a vy ste boli 6 rokov bankárom a 22 rokov ste pracovali v akademickej komunite. Uh, oblasti, ktorú by sme mohli nazvať e, politika súdržnosti a podobne. Pracovali ste ako koordinátor pomoci, pracovali ste v oblasti výskumu. Takže aká bude teraz táto situácia, keď ste na druhej strane stola? Teraz nebudete príjemcom, ale darcom. A moja druhá otázka je, tá sa týka tej otázky e, byrokratickej záťaže, hlavne spôsobenej komisiou, ale ja vidím na úrovni členských štátov na úrovni príjemcov to, že ďalšie bremeno byrokratickej záťaže generujú členské štáty a tomu treba tiež zabrániť, alebo treba to znížiť. Môžete pôsobiť na členské štáty, aby sa stiažovali nielen na eh, administratívnu záťaž z Bruselu, ale aby znižovali vlastnú administratívnu záťaž? A moja ďalšia otázka je, že vidím, že sa pridávate ku škole tých, ktorí chcú koheznú politiku s inými cieľmi, s cieľmi, ktoré sú iné, ako boli ciele e, otcov zakladateľov. Hovoríte o lisabonizácii, hovoríte o... Teraz veličujem, teda samozrejme, ale chcem sa spýtať, naozaj sa bojíte toho, že sa e, klasická kohezná politika rozmelní? chcete dosiahnuť rovnaký rozvoj tým, že bude tam Lisabonská stratégia, krízový manažment a klima. Takže čo? Neriskujeme tým, že sa odkloníme od pôvodnej politiky, že ju rozmelníme a že vlastne sa odkloníme od ducha zmluv týmto krokom. Ďakujem. A teraz pán Tremapolus. A prosím, buďte struční, ak sa bude dať, obmedzte počet otázok. Ďakujem, vážený pán komisár. Prednedávnom budem hovoriť po grécky. Prednedávnom sme mali veľké požiare v Grécku, okolo 20 tisíc hektárov pôdy a lesov bolo zničených a my máme zodpovednosť, naša vláda má zodpovednosť, pokiaľ ide o prevenciu, lesnú politiku, máme celý rámec, ktorý podporuje zalesňovanie, takisto máme zásahy jednotlivých kompetentných orgánov, ktoré e, sú v tejto oblasti e, činné a priori a máme obrovské množstvo E, ešte ďalších aktivít, veľkých výdavkov. A pokiaľ ide o veľké emisie a veľké, veľké skládky e, pod holým nebom, tak tieto naozaj predstavujú veľké nebezpečenstvo. A navyše treba mať na mysli aj kartografiu lesov, aby sme disponovali adekvátnym nástrojom na to, aby sme mohli riadiť a udržiavať naše lesy, ktoré sú skutočným bohatstvom. Európsky parlament v septembri 2007 schválil uznesenie, v ktorom žiadal, aby sme sa ubezpečili, že tie plochy, ktoré boli, kde boli požiary, nebudú oblastiami, kde sa začne budovať, začnú budovať zariadenia pre turistický ruch. A boli samozrejme ešte presné ustanovenia, čo znamená byť pôd, plocha rezervovaná na zalesnenie. Môžete nám povedať, že aké sú na to požiadavky, ako môžeme e, reštituovať tie pôdy, ktoré boli e, postihnuté, ak tieto podmienky nie sú splnené. Máme delegáciu, ktorá bola vyslaná do Grécka, aby sa na mieste zoznámila so situáciou. No a pokiaľ ide o kohedné, kohezné forby, fondy na obdobie 2007-2013, viac ako 5 miliárd 800 miliónov eur sa venuje na boji proti prírodným katastrofám. Viete, ako sa tieto fondy doteraz využívali? A rovnako by som sa chcel spýtať, či ste spokojní s koordináciou, ktorá v súčasnosti existuje medzi členskými štátmi a na vládnej úrovni, pokiaľ ide o boj proti e, požiarom, prevencia požiarov a civilná ochrana. No a na záver, ako by ste si predstavovali príspevok Európskej komisie k prevencii. Ako môžeme mať našu politiku lesnícku, e, politiku e, výstavby nových e, obytných celkov, tak aby bola lepšia. Môžete nám povedať, či, si, či sú nejaké dokázané spojenia medzi oteplovaním a týmito požiarmi? Teraz ešte pani Briar a potom odpovie pán Samecky. Gratulujem, pán komisár, k vášmu menovaniu. Ja som bola veľmi citlivo som vnímala vaše úvodné, vaše úvodné prezentácie a myslím si, že E, vaše vlastne návrhy boli dosť prekvapujúce pre Európsku komisiu, pokiaľ ide o riadenie fondov vzhľadom na ekonomickú krízu. Všetko to bolo prijaté výnimočne a teda aj dočasne. A zmena ekonomických ukazovateľov v Európe aj vo svete by nás mala viesť k tomu, aby sme hlbšie preskúmali našu regionálnu politiku, ktorá je nástrojom ekonomického rozvoja veľmi dôležitým, pokiaľ ide o finančnú krízu, ktorá postihla všetky členské štáty. Toto musí byť príklad reaktivity pri tom, ako sa každodenne pristupuje ku kríze. E, preto je veľmi dôležité podporovať, skutočne podporovať európske regióny aj mimo sociálnej kohézie. Treba tam na týchto územiach udržiavať ekonomické aktivity. Európa musí posilňovať svoju vnútornú súdržnosť, to je jasné, ale musí takisto na svetovej úrovni brániť svoju konkurencieschopnosť a musí chrániť náš priemysel, ekonomiku a výskum. Aké kroky Európska komisia mieni podniknúť? E, tak aby sa tam odrazil tento vývoj aj v budúcnosti, aj v budúcnosti regionálnych politík. Chcela e, poprosiť, aby ste boli všetci čo najstručnejší. Ďakujem. Ďakujem. Keď sa hovoríme o definícii územnej kohezie, tak je to naozaj veľmi ťažké uviesť takúto definíciu. A ja mám takú, taký svoj pocit, svoju hlavnú interpretáciu, že by sme mali tento pojem používať, aby sme odstránili prekážky, ktoré vyplývajú z geografických územných obmedzení Nemusí to pokrývať celý región alebo celé územie členského štátu, pretože niekedy existujú určité obmedzenia dané geografickou situáciou ohraničujúcou určitú oblasť a kohezná politika by toto mala riešiť, aby sa odstránili dôsledky vyplývajúce z takýchto obmedzení. Toto nie je definícia, toto je to, ako to ja vnímam, ako to ja cítim, keď sa ma spýtate, že čo si o tom myslím. A ako som povedal, tak si myslím, že miesto toho, aby sme to robili, sa snažili urobiť elegantné, mali by sme sa snažiť o pragmatické činnosti, ktoré by v sebe obsahovali toto chápanie koheznej politiky, pokiaľ ide o kritéria oprávnenosti, tak to je niečo do budúcnosti. Rozhodne je to otázka do budúcnosti. A musíme pamätať, že vždy máme k dispozícii e, málo zdrojov a preto vždy musíme určiť určité limity, hranice, musíme stanovať, ja neviem, určité úrovne a podobne. Aké bude to obmedzenie, to vždy záleží od mnohých vecí na základe výsledkov detského výskumu, politického vyjednávania a určite nová komisia bude musieť určiť, ako budú definované zásady, čo budú zásady, ako sa majú vypracovať, ako sa majú určiť v rámci nového finančného výhľadu. Pán Saruš ďakujem vám za váš pozitívny postoj k našemu, k mojemu životopisu. Aký je to pocit byť príjemcom a potom darcom? Takže ja si myslím, Máme dve hlavné poučenia zo strany príjemcov. Áno, je to veľmi náročná E, mašinéria, mechanizmus je veľmi zdvo- e, náročný. Hovorím teraz nielen o zjednodušení vyplývajúcem z potrieb riešenia krízy, ale celkové. Predstavme si tú celú, ten celý mechanizmus, ktorý by nebol taký zložitý ako švajčiarske hodinky, ktorý by bol možno skromnejší, robil by rýchlejšie, poskytoval by rýchlejšie výsledky a to je naozaj úloha pre novú komisiu a pre e, jej prvé roky činnosti. Pokiaľ ide o administratívnu záťaž, či to produkujú členské štáty, áno, áno, niekedy si členské štáty vymyslia toho veľa. A ja môžem len povedať, že nie je potrebné prichádzať s ďalšími zbytočnými náročnými postupmi, takže keď to nie je potrebné, nevymýšľajte ich. A pokiaľ ide o filozofiu kohézie, súdržnosti, to je to, čo sa pýtala pani Briard, tak vaša otázka znie, či by sme sa nemali najprv zaoberať postupmi a tie zmeny, ktoré sa teraz zavedú, by mali trvať väčšine alebo si predstavujeme väčšiu, väčšie zjednodušenie? A druhá otázka sa týka toho, či ide o zmenu filozofie. A tu by som chcel spojiť tieto dve otázky. Ja si myslím, že to je jedna z tých najdôležitejších vecí. Ja sa neodkláňam od pôvodnej filozofie. Ja si myslím, že situácia sa zmenila, svet sa zmenil od čias rímskej zmluvy. A teraz odstráňovanie nadmerných rozdielov sa netýka len budovania ciest a mostov. Samozrejme, že sú tu určité základné potreby, veci, ktoré treba splniť a nikto nespochybňuje, že najmä v nových členských štátoch existujú určité potreby týkajúce sa základnej infraštruktúry a podobne. A to sa má splniť, ale skutočne, ak EÚ západná Európa, nové členské štáty a podobne, ak my chceme súťažiť so svetom, s Brazíliou, s Čínou, Indiou a podobne, tak musíme modernizovať koheznú politiku a potrebujeme zapracovať taký smer uvažovania o rozvoji našich Eh, regiónov, aby sme boli konkurencieschopnejší. Eh, to sú základné potreby, ale dnes eh, sme o 50 rokov ďalej ako pri začiatku a o konkurencieschopnosti musíme uvažovať ako o nástroji, ktorý by bol súčasťou koheznej politiky, aby sme mali lepšiu koheziu. Pokiaľ ide o otázku súčasnej situácie a síce najprv si musíme uvedomiť, že je nejaká núdzová situácia, naliehavá situácia, ktorú treba riešiť a na to sú nástroje, ktoré umožňujú zmierniť tragické dôsledky lesných požiarov, ale to je osobitná otázka. Vaša otázka v zásade je, že či môžeme zobrať e, peniaze, povedzme Grécku, za to, že neefektívne vykonávajú túto politiku. Ja neviem. Ak je nejaká krajina efektívna v oblasti politiky, tak musíme sa tomu tešiť, pretože e, kohezná politika je potom pomocou a podporou pre ďalší rozvoj. problém, na ktorý sa ešte musíme pozrieť a zodpovednosť je aj na strane komisie. A ja myslím, že komisia by mala mať právo upozorniť štát na to, že spôsob, akým sformulovali svoje e, kohezné politiky, nie je najlepší a že ho treba zracionalizovať. Takže, milí kolegovia, ešte raz chcem nás požiadať o väčšiu stručnosť pri kladení otázok, aby sme lepšie využili čas. Markus, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán komisár. Aj za seba by som vám chcel zaželať veľa úspechov v najbližších mesiacoch, možno aj rokoch, podľa toho, ako sa rozhodnú iní. Územná kohézia. My v Európskom parlamente sme v počte 700 a niečo vyše politikov. A spýtajte sa nás, čo je kohezná regionálna teritoriálna kohézia. My sme tí, ktorí majú priniesť regionálnu politiku do regiónov a majú tam zviditeľniť v európskych projektoch, aby videli tú pridanú hodnotu Európy. A my tu už hodiny filozofujeme o tom, že čo vlastne teritoriálna kohézia znamená pre nás, čo tento pojem znamená. My to sami nevieme. A preto si myslím, že my by sme E, že my musíme na tejto politike pracovať, musíme dať tým, tej kostre nejaké meso a musíme prísť s pojmami a s vecami, ktoré budú chápať aj naši občania v našich regiónoch na našich územiach. Teraz mám ešte jednu takú dlhodobú a krátkodobú poznámku. Krátkodobá poznámka. Pán komisár, hovorili ste, že mnohé peniaze určené na dotácie idú do nesprávnych kanálov, že sa zneužívajú. Potom ste hovorili, že treba zjednodušiť pridelovanie prostriedkov a ako ste videli, vyšetrenie, vyšetrovanie ukázalo, že tam, kde regióny nespravujú finančné prostriedky sami, dochádza k najväčšiemu zneužívaniu prostriedkov. Tak čo navrhujete? Navrhujete odozdávanie prostriedkov bez spolufinancovania? Predtým vystrieham, to protirečí zásadám európskeho regionálneho rozvoja a podpory. Okrem toho ste povedali, že cítiť už konjunktúru. Ja neviem, že či treba ďalej tie nástroje tak meniť a utekať vlastne za realitou. Ďalšia poznámka sa týka dlhodobého výhľadu. Uh, a tam som s radosťou si počul vaše slova. Potrebujeme kľúčové priority, musíme koncentrovať naše opatrenia, potrebujeme nové hodnotenie efektívnosti, musíme jasne povedať, čo je územná kohézia EÚ musí byť transparentnejšia, musíme zlepšiť e, mechanizmy kontroly. To sú veľmi dobré záväzky, ale treba tomu dať aj určitý obsah. A jeden obsah mi spôsobuje problémy. Aj návrh zelených ktorí často preháňajú diskusiu o klíme, aby získali nové peniaze pre svoje ciele. Nemôže to byť tak, že regionálna politika bude podriadená klimatickej politike. To sa nemôže stať, pretože ak by ste to mali brať vážne, tak potom by ste mali podporovať tam, kde je najviac. A to nie sú tie najchudobnejšie regióny, ale to sú tie regióny, kde je priemysel, kde je veľmi dobrý priemysel často. Takže chcem poprosiť komisiu, aby pri budúcich návrhoch nezabudla na myšlienku solidarity a rovnováhy pri koheznej politike. To musí stať v popredí a nezamieňajte si to s cieľmi ochrany podnebia klímy. Aj to si vyžaduje svoju pozornosť samozrejme, ale nemá to byť súčasťou regionálnej politiky, ak to má byť nie tak len okrajovo. Ďakujem teraz pani Berden. Ďakujem, mám veľmi krátku otázku Rada blokuje návrhy na zmenu regula, nariadenia o Európskom fonde Solidarity. Mrzí nás to, lebo to nariadenie by zjednodušilo možnosť mobilizácie fondu Solidarity a rozšírilo by jeho pôsobnosť. Čo chcete vy urobiť, aby sa táto situácia vyriešila, aby sa odblokovala v rade? Ďakujem. Teraz pán Gudmanis. Budem tiež stručný, mám len tri poznámky. Poprvé, otázka subsidiárnosti. A tu ma zaujíma práve ten regionálny aspekt. Regióny budú žiadať väčšiu podporu EU a nemusí to byť na národnej úrovni. A tu je ten rozdiel, tu môže dojsť k určitým protikladom, protirečenia medzi národnými vládami a regiónmi. Ako budete riešiť takúto pomoc? Budete to priamo subsidiarizovať alebo nie? Tak ja viem, že je to ťažká otázka. Po druhé, tá poznámka k prekrývaniu veci. Existujú rôzne fondy, mnoho rôznych fondov, fond pre regionálny rozvoj, potom fond Solidarity, globalizačný fond, Interreg fondy a mnoho ďalších ale problémom je, že niektoré z nich sú e, fondy ad hoc na riešenie krízy a možno, že by došlo k rozptýleniu finančných prostriedkov a chcem sa spýtať, či komisár bude riešiť tento problém v budúcnosti a potrebtie je jasné, že keď dojde k zjednodušeniu, tak musíme mať aj hodnotenie efektívnosti využívania prostriedkov, ktoré sa dali priamo regiónom, už bez ohľadu na to, či na regi- e, národnej, regionálnej úrovni a podobne. Potrebujeme zistiť, čo je zlepšenie, e, či to má byť zlepšenie nebo 66, 5, 7 a podobne. Tá úroveň je veľmi jasná. Ďakujem. Pán Cixscherer. Ďakujem. E, pani predsednička, dovolte mi, pán predseda, aby som vás pozdravila, poblahoželal vám e, k vašej funkcii. Rád by som sa vás spýtal na viacero veci. Týkajú sa ultraperiférnych regiónov. Keďže túto oblasť veľmi dobre poznám, Madéru, od, odkiaľ pochádzam, ale celá problematika sa môže rozšíriť aj na iné oblasti, ako sú Kanárske ostrovy v Španielsku a my teraz konštatujeme, že tieto regióny a predovšetkým Madeira sa za posledných 20 rokov rozvíjali nerovnomerne. Stačí pripomenúť, že keď sa Portugalsko pripojilo do EÚ, e, tak e, vlastne e, tieto, tie, tieto oblasti prijímali 40 európskeho priemeru, dnes 90 Vďaka tomuto rozvoju a vďaka rozvoju e, štatistikov HDP konštatujeme brutálny pokles pomoci tomuto regiónu. Posledná finančná obálka predstavovala 200, tis, 200 miliónov eur menej pre náš región. To však bohužiaľ môže viesť k zaostávaniu týchto regiónov, do ktorých sa už toľko investovalo a bohužiaľ takýmto náhlým e, prerušením alebo znížením finančných prostriedkov môže dôjsť k zaostávaniu. Pokiaľ ide o článok 229 zmluvy, tak myslím si, že naša oblasť má v tomto smere permanentné problémy a potrebuje permanentnú pomoc. A preto by som rád si vypočul váš názor na túto tému a tiež by som chcel vedieť, či chcete e, e, ďalej pokračovať v skúmaní dopadu tohto zníženia na tieto oblasti tak, aby sme mali veľmi dôležitý pracovný nástroj e, pre e, budúce e, finančné perspektívy pre tieto ultraperiférne oblasti. Ďakujem pán Vojtech Olejníček, ďakujem. Pani predsednička, pán komisár, samozrejme ja vám gratulujem k zvoleniu. A musím povedať, že som presvedčený, že aj keď eh, ste vlastne, keď nastupujete koncom tohto legislatívneho obdobia, dúfam, že zostanete aj v budúcom volebnom období, lebo je to celá téma a eh, celý zástup tém na riešenie. Ja si myslím, že kríza by mohla zachrániť koheznú politiku Nemyslíte si možno, že kríza umožní zachrániť túto koheznú politiku? E, toto je výsledok mojich úvah a nad tým, čo ste už povedali v predchádzajúcom. A my vidíme, že na konci tohto volebného obdobia e, Európskej komisie musíme vyvíjať všetok tlak na to, aby sa zmobilizovali všetky vlády EÚ, aby využili peniaze, ktoré majú k dispozícii a vy nás e, podporujete, aby v budúcnosti kohezná politika pomáhala novým technológiám, inovácii a aby táto kohezná politika umožnila vytvoriť nové pracovné miesta, konkurencie schopné napríklad Číne, USA alebo Brazílii. Kohezná politika musí rovnako podporovať aj environmentálnu politiku. Ja s tým plne súhlasím. Ak však chceme kohéznu politiku, potrebujeme k tomu obrovský rozpočet a takisto musíme používať všetky disponibilné fondy, pretože bez toho nemôžeme mať ani morálnu e, odvahu žiadať viac pomoci. Čo si myslíte, a akým spôsobom chcete v budúcich týždňoch zmobilizovať vlády? V súčasnosti napríklad v Poľsku kohezný fond v týchto základných E, cieľoch si stanovil ciele cesty, infraštruktúry, e, mosty a tak ďalej. E, a pokiaľ ide o investície a zmluvy, tak sa používa iba veľmi málo peňazí. Čiže ak nesplníme to, čo sme si stanovili, nevyužijeme fondy. Čo chcete v tomto podniknúť? Ďakujem. Teraz prosím pani Maner. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel zablahoželať pánu komisárovi k nominácii a zaželať veľa úspechov v náročnej práci. Mám otázku, ktorá tu už možno aj v určitej forme zaznela a síce ako budete venovať pozornosť oblastiam, ktoré sú trvalo znevýhodnené je viacero regiónov, ktoré veľmi trpia v dôsledku demografických, geografických dôvodov. A samozrejme je tu aj dôležitá otázka, ako sa v koheznej politike zohľadnia rôzne takéto aspekty. Musíme zdôrazniť tieto trvalé znevýhodnenia aj v plánoch po roku 2013 čo si vymyslíte o tomto, pán komisár? Moja druhá otázka sa týka pobaltskej stratégie o ktorej, e, ktorá sa pripravila počas, pripravuje počas svetského predsedníctva. Ako bude spojená kohezná politika s Pobalskou stratégiou? Ako to vy vidíte? Ako by ste vy prepojili túto politiku s touto stratégiou? Ďakujem veľmi pekne, takto sme dokončili otázky. A teraz by som chcel ešte poprosiť predsedu výboru regionov, aby tiež povedal svoje vyhlásenie. Pán Luc van de Brande, nech sa páči. Eh, Ďakujem. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, eh, kolegovia poslanci a poslankyne, ja najprv chcem poblahoželať k vášmu zvoleniu a chcem povedať, že vám to želám z celého srdca. E, skutočnosť, že ste sa stali členom komisie, ešte raz chcem povedať, že vám k tomu gratulujem. Som presvedčený, že to vaša komisia, pani predsednička, pracuje a váš výbor pracuje na tejto veľmi ťažkej téme a síce zadefinovať veci, ale ako môžeme tieto veci zadefinovať a ako ich môžeme prepojiť s praxou? Samozrejme je to otázka politickej integrácie. Musíme vedieť, že či sa vzdialujeme alebo nie od filozofie režimu koheznej politiky. Samozrejme, že sme v plnom vývoji, ale samozrejme, že vám chceme, pani predsednička, poďakovať aj v mene výboru regiónov my by sme vám mohli dať aj kyticu kvetov za skvelú prácu, ktorú ste odviedli v komisii. Máme skutočne vzorovú spoluprácu a mohli sme spolu vykonať mnoho vecí. A to nie len prostredníctvom kontaktov, ale takisto aj pre budúcnosť regionálnej politiky. A preto by som si dovolil predniesť niekoľko úvah. Povedal by som, že sme plne k dispozícii, ponúknuť vám našu spoluprácu. Vy to veľmi dobre viete, že v živote je lepšie hovoriť ľuďom priamo do očí a konať priamo a hovoriť s nimi rovno. A to predovšetkým na úrovni miestnych a regionálnych samozpráv. Gratulujem vám, pán komisár, čo skoro budeme mať príležitosť zlepšiť vzťahy medzi výborom regiónov a generálnym riaditeľstvom. Táto prvou príležitosťou bude určite e, október a dni otvorených dverí. My budeme musieť e, zahrnúť územnú súdržnosť do rámca e, kohéznej politiky. Myslím si, že územná súdržnosť, súdržnosť musí doplňať E, všetky slobody, pretože sa to týka skutočne slobod, ktoré sú zakotvené v jednotlivých zmluvách. A mm, netreba. E, e, myslím si, že by mm, sme mali pridať ďalšie slobody. Ľudia by mali mať právo vybrať si miesto, kde chcú žiť a pracovať v Európe. Sloboda pohybu je zásadnou slobodou v EÚ a takisto aj sloboda výberu Každé územie môže rátať so solidaritou únie tak, aby sme tieto potenciály potvrdili tak, aby mali občania možnosť lepšieho života a zamestnania. Dúfam, pán komisár, že zdieľate našu víziu tejto územnej politiky, E, je to e, okrem vízie aj istý prístup a isté hľadanie perfektnej definície v budúcich rokoch. Výbor regiónov navrhne Európskej komisii realizáciu toho, čo by sme mohli pracovne nazvať inovačný multilaterálny nástroj vzájomného partnerstva. My sme navrhli tento prístup v Bielej knihe o E, viacúrovňovom riadení a spravovaní a v súčasnosti ho prezentujeme. Vy, komis, vy parlamentný výbor, my očakávame, že aj vy prispejete e, k tomuto podujatiu tak, aby koncom novembra 2009 sme mali e, dokument šitý na mieru. A potom tu máme ešte otázku koordinácie, územný pakt, e, potom tu máme dopad európskej legislatívy na regióny. E, toto všetko sú spôsoby, ako môžeme podporovať metódy riadenia založené na, na vzájomnom partnerstve, čo sú inovačné metódy. Ja som presvedčená, že aj komisia, aj výbor budú zdieľať náš pohľad na veci. Môžeme sa navzájom obohacovať vďaka aj experimentálnym praktikám. Musíme využiť e, skúsenosť a poznatky e, týchto regionálnych zástupcov. Je to nevyhnutné na vytvorenie e, legislatívy ohľadne týchto regionálnych politík. Buďme jasní a povedzme si veci na rovinu. Miestne a regionálne orgány často ľutujú, že nie sú dostatočne zapojené do stanovovania priorít, politických priorít, ktoré však majú priamy dopad na ich regióny a na ich lokality. My máme istú skúsenosť a my vám môžeme e, pridať istú pridanú hodnotu. Na európskej úrovni musíme hodnotiť veci, napríklad teritoriálny dopad budúcej legislatívy, a takisto potrebujeme väčšiu mieru spolupráce medzi Výborom regiónov a Európskou komisiou. Prečo? Aby sme dosiahli lepšie spravovanie vecí. Myslíme si, že regionálna politika by mohla vytvoriť e, fenomén privlastňovania si európskych strategických priorít aj na národných, regionálnych a miestnych úrovniach a my dúfame, že s vašou podporou, pán Samecky, e, aj komisia tento prístup podporí a dúfam, že vytvoríme silné partnerstvo s vami. Ďakujem. A teraz posledným bodom bude odpoveď pána komisára Sameckého na posledný súbor otázok. Ďakujem, pani predsednička. Diskusia jasne ukazuje, že potrebujeme urobiť ešte ďalší krok a snažiť sa možno prísť nie už s kompletnou definíciou, ale s niečím, čo by bolo blízke definícii územnej kohézie. A ja uznávam, že tie regióny, kde chcú mať ľudia, že ľudia chcú mať v regiónoch takýto jasný obraz toho, čo to je a aké sú toho dôsledky. Takže sa budeme musieť vážne zamyslieť nad tým, ako dosiahnuť pokrok k takejto def- k definícii. Druhá otázka, ktorá tu zaznela, sa týkala situácie 100% spolufinancovania. Povedali ste, že kde sa regióny nezúčastňujú finančne úsilia, tak ich nezaujíma verejné obstarávanie. A ja myslím, že by sme mali zabezpečiť, že nariadenia a predpisy sa dodržiavajú v každom prípade. A to je v súlade s tým, čo som doteraz povedal. Musíme vykonávať kontroly tak, ako sú doteraz, i keď v niektorých prípadoch sú zložité a snažíme sa ich zjednodušiť, ale ja myslím, že to všetko treba dodržiavať. Tu sa nič nemení v tejto veci. Pokiaľ ide regionálna politika versus politika klim, klimatická politika, tak chcem povedať, že sú to rôzne veci, ktoré majú rôzne názory, pohľady a my sa musíme snažiť nejako zosúľadiť, nájsť ten kompromis medzi týmito rôznymi záujmami, pohľadmi, cieľmi. Pokiaľ ide o Radu a Fond Solidarity, tak som počul, že komisia prijala pred dvomi mesiacmi výročnú správu, ktorej sa hovorí, že činnosti tohto, ktorý sa hovorí o činnostiach tohto fondu a komisia žiadala obnovenú činnosť, prácu na poslednom návrhu z roku 2005, čo je mimoriadne dôležité z hľadiska rôznych rizik. Takže ja dúfam, že rada začne na tomto pracovať. pokiaľ ide o ultraperiférne e, regióny, tak tu chcem zopakovať to, čo som už povedal, a síce, že kohezná politika sa má využiť na to, aby sa využili komparatívne výhody daných regiónov a tam sú v rôznej podobe. Niekedy sú to prírodné zdroje, niekedy je toto miesto, ale sú tam rôzne e, výhody a kohezná politika má tieto konkurenčné výhody podporiť, objaviť, uvoľniť. aby sa maximalizovali v osoch ľudí, čo tam žijú, v prospech ľudí, čo tam žijú. Pokiaľ ide o konvergenciu 1, aj ciele, ciele 1, na budúci rok budeme mať správu o koheznej politike a tam sa bude hovoriť aj o efektívnosti politiky doteraz. Myslím, že to sú tie najdôležitejšie otázky. Potom tu bola otázka, keby došlo k sporom medzi regiónmi a členskými štátmi, ako to zmieriť, zosúľadiť. To je vec členských štátov. Členské štáty to musia vyriešiť. My nemôžeme určovať priority. To musia urobiť členské štáty a do akej miery budú rešpektovať priority, ktoré určili regióny, to ja neviem povedať. Po, teraz prekrývanie rôznych fondov, tak ja musím povedať, že ja si myslím, že keď si pozriete konkrétne nariadenia Fondu Solidarity alebo Globalizačného fondu, tak zistíte, že ich ciele sú rôzne. Globalizácia je fond, ktorý by mal pomôcť konkrétnym oblastiam zasiahnutým negatívnymi dopadmi globalizácie vo forme napríklad e, rýchlo rastu nezamestnanosti, ale fond Solidarity je niečo iné. To je pomoc, ktorú poskytujete v prípade nejakej prírodnej katastrofy, zemetrasenia, požiaru a podobne. Ďakujem za tú ďalšiu výpoveď, ktorú ste povedali, keď ste povedali, že kríza zachránila koheznú politiku. Možno, že to nie je 100% pravda, možno je to troška prehnané, ale určite je to dobrá príležitosť na to, aby sme teraz prikročili k zjednodušeniu a dotiahli ho aj do konca. Je to naozaj dobrá príležitosť a treba v tom pokračovať aj po kríze. Môžeme vyvíjať trocha tlaku na členské štáty, to je veľmi dôležité a ja úplne zdieľam e, víziu mojej predchodkyni pani Hübnerovej, ktorá e, vykonala mnoho návštev, ale chcem využiť ich na mobilizáciu, na to, aby to išlo rýchlejšie, aby sa urobilo viac. Potom tu bola otázka, ktorá sa týkala pobaltskej stratégie a jej prepojenia s koheznou politikou. To je veľmi dobrý príklad uplatňovania myslenia kohézie na konkrétne územné zoskupenie. A je to dobrý príklad toho, ako sa dá pracovať s územnou kohéziou bez definície. Pobaltská stratégia je koordinovaná snaha, ktorá ukazuje, že členské štáty a regióny sa dokážu zjednotiť v, pri dlhodobom rozvojovom ciele, cieli a môžu sa usilovať o sprepojenie rôznych odvetvových politík, ktoré majú podporu EU rozpočtu. Takže je to príklad, kde rôzne úrovne vlády môžu pripraviť veľmi dobrý plán akcií, ktoré sa budú realizovať v najbližších rokoch. A potom nakoniec chcem sa poďakovať predsedovi výboru regionov. Myslím si, že v mnohých aspektoch máme rovnaké názory Pán mm, predseda Barroso už reagoval na váš list týkajúci sa viacúrovňového spravovania spoločnosti. My sledujeme debatu a konzultácie a taktiež sme pripravení aktívne sa zúčastniť tejto debaty a určite na jeseň zintenzívnime naše spoločné aktivity. A nakoniec, ak môžem, by som sa vám chcel poďakovať za vaše blahoželania a chcem sa vám poďakovať aj za túto diskusiu, ktorá bola pre mňa veľmi poučná. Vidím, že existuje mnoho názorov, sprúdov, myslenia, e, mnoho úvah, ktoré som ešte nepoznal, ale určite všetko, čo som tu vypočul, zohľadním Počítam s vašou spoluprácou a vyhlasujem, že ja budem k dispozícii pre váš výbor a jednotlivým poslancom a veľmi rád budem spolupracovať s vami v nadchádzajúcich mesiacoch, ako aj s výborom regionov. A ďakujem za toto stretnutie. Chcem sa poďakovať komisárovi veľmi pekne za čas, ktorý s nami strávil v rámci tejto veľmi plodnej diskusie. Teraz chcem ešte raz informovať kolegov aj komisára, že teraz budeme mať stretnutie koordinátorov, kde sa zhodnotí táto debata a výsledky tejto, tohto hodnotenia predložíme e, v liste e, predsedu výboru predsedovi parlamentu. Schválenie komisára Sameckého bude počas septembrovej plenárky. Teraz rokovanie končím, stretneme sa tu zajtra 9, budeme pokračovať.